Good afternoon. Príjemné popoludnie. Dovolte mi privítať všetkých na rokovaní. Čaká nás dnes eh, predstavenie priorít eh, predsedníctva v Rade. Práve za týmto účelom máme teraz eh, ako hostia pána Nikolaja Badalua, ktorý je rumunským ministrom hospodárstva. Skôr ako dám jeho, jemu slovo, Dovolte mi povedať ešte veľmi stručnú poznámku a síce rumunské predsedníctvo je už dnes veľmi aktívne, snaží sa nájsť zhodu na celom rade otvorených legislatívnych zložiek počas nadchádzajúcich niekoľkých mesiacov. Ako určite viete, voľby nás čakajú 26. mája a to zahrňa aj niektoré kľúčové zložky, ako je napríklad um, dohoda alebo teda zmluvy o predaji tovarov a služieb online, takisto e, nový balíček e, spotrebiteľských opatrení a takisto aj ochrana duševného vlastníctva na internete. Pre IMCO je dôležité to, že predsedníctvo oznámilo, že sa bude sústredovať na inovácie, digitálnu transformáciu a takisto aj na konektivitu. Takže pán Badalu, e, nech sa páči, máte slovo. V prvom rade ďakujem pekne Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, som naozaj veľmi rád, že sa môžem zúčastniť tohoto stretnutia dnes, aby som predstavil priority a kľúčové témy rumunského predsedníctva v Rade Európskej únie. Toto je aj súčasť mojej kompetencie, mojej sféry pôsobnosti Mám na starosti aj vnútorný trh, takže táto oblasť je práve tá, ktorá spadá pod radu pre konkurencieschopnosť, ktorej budeme predsedať počas najbližších 6 mesiacov. Ako predseda Rady pre konkurencieschopnosť eh, v mene rumunského predsedníctva eh, sa nazdávam, že spolupráca s Európskou komisiou a s Európskym parlamentom je veľmi dôležitá. Priorita, ktorú pripisujeme eh, vnútornému trhu, sa odzrkadluje aj v legislatívnych a nelegislatívnych krokoch. Čo sa týka nelegislatívnych krokov, zvažujeme schválenie záverov rady na Rade pre konkurencieschopnosť, ktorá sa má uskutočniť 27. mája 2019. Tieto závery by brali do úvahy to, že v rámci globálneho kontextu je hlavná výzva európskeho vnútorného trhu prispôsobenie európskeho hospodárstva rapidnému vývoju v oblasti digitálnych technológií a takisto aj na druhej strane bude sa to opierať o nedávne štúdie a oznámenia komisie, pričom je nutné odstrániť ostávajúce bariéry na vnútornom trhu. Ďalej, v júni 2019 budeme v Bukurešti organizovať fórum o jednotnom trhu, na ktorom plánujeme e, diskutovať o tom, čo sa bude diať o perspektíve na trhu alebo čo sa bude diať po roku 2020 na jednotnom trhu. Tešíme sa, že sa podujete zúčastníte. Čo sa týka legislatívnych podujatí, rumunské predsedníctvo e, by malo uzavrieť e, tak veľa zložiek, ako je len možné počas súčasného mandátu parlamentu a práve preto netreba zda hovoriť, že nebudeme uplatňovať princíp ponáhľaj sa pomaly. Budeme sa zúčastňovať, e, sústredovať na 8 legislatívnych zložiek. Tam sme dali časový harmonogram, kde sú veľmi prísne termíny pre stretnutia pracovných skupín a rady, pre technické stretnutia s Európskym parlamentom a takisto aj pre stretnutia s Európskou komisiou, rovnako ako aj pre trialógy s Európskym parlamentom. E, konkrétnejšie, radi by sme dokončili trialógy s Európskym parlamentom troch zložkách, ktoré zahrňajú e, program jednotného trhu, online platformy a dohľad na trhom. Čo sa týka e, ďalšieho legislatívneho trhu, ktorý vytýčuje e, jednotný program pre spoločný trh, tam sme dosiahli dohodu o čiastočnom napredovaní počas rakúskeho predsedníctva na Rade pre konkurencieschopnosť, ktorá sa uskutočnila 29. novembra 2018. Na základe týchto záverov sme pripravení začať opätovne rokovať s Európskym parlamentom. Ďalej, budeme sa snažiť dosiahnuť čiastočnú politickú dohodu, no a práve preto sa spoliehame aj na podporu Európskeho parlamentu. Hoci celkové napredovanie e, závisí od rokovaní o viacročnom finančnom rámci, pevne veríme, že dokážeme začať rokovania s Európskym parlamentom o sektorálnych rozmeroch tejto zložky čo najskôr. Ďalej, čo sa týka online, teda zložky online platformiem, ďalší trialog sa uskutoční 28. januára v tomto roku. to znamená, že za menej ako jeden týždeň budeme sa snažiť pokračovať v tých úspešných politických záväzkoch a všetkých zaangažovaných strán a naďalej budeme pokračovať v spolupráci s ostatnými spolulegislatívnymi partnermi, tak aby sme uzavreli túto zložku a to je aj jedna z našich priorít v rámci súčasného legislatívneho cyklu. Práve preto sa spoliehame na podporu Európskeho parlamentu pri dokončení tejto zložky. Sme si istí, že výsledky rokovaní o, tejto, o tomto veľmi dôležitom legislatívnom návrhu budú vyvážené, bude to primerané eh, pôvodnému návrhu Európskej komisie. Musíme zároveň zabezpečiť aj to, že produkty, ktoré potrebovajú európsky občania, sú v súlade s európskymi požiadavkami a zároveň berúc na vedomie, že je zrejmé, že jednotný trh eh, si vyžaduje lepšiu kontrolu produktov, ktoré pochádzajú z tretich krajín, zložka o dohľade nad trhom je pre naše predsedníctvo prioritou. To je dôvod, prečo sme navrhli navrhli pevnú bázu východiskovú pre rokovania s Európskym parlamentom a spoliehame sa na vašu podporu na uzatvorenie tejto témy v rámci súčasného mandátu. Pre nás je dôležité pripomenúť aj to, že prvý trialog prebehol 17. januára 2019 e, a ďalší bude 30. januára tento rok. Zároveň však sa snažíme prijať politickú dohodu s Európskym parlamentom do konca marca alebo do konca apríla 2019 najneskôr pre tie legislatívne zložky, ktoré sa týkajú finančnej podpory pre colné vybavenie a pre vytvorenie programu pre colnú spoluprácu. Tá prvá zložka je priorita pre naše predsedníctvo a našim celkovým cieľom je dosiahnuť politickú dohodu počas nášho mandátu. Ale konečná dohoda o tejto zložke bude možná len potom, ako dosiahneme dohodu o viacročnom finančnom rámci. A druhá legislatívna zložka je tiež pre priorita pre rumunské predsedníctvo. Sme si istí, že budeme mať dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom, tak aby sme dokázali dosiahnuť e, už včasnú dohodu v prvom čítaní, ktorá bude e, podmienená dohodou o viacročnom finančnom rámci pre obdobie 2020-2027. E, Čo sa týka legislatívnej zložky, ktorá sa týka notifikácie, e, tá služby o notifika- smernica notifikácie služieb. Tam sa budeme snažiť dostať mandát podľa najnovšieho kompromisu, ktorý bol podporený najväčším počtom členských štátov a v závislosti od reakcie Európskej komisie budeme potom pripravení vrátiť sa naspäť na fórum Európskeho parlamentu, aby sme pokračovali v štvrtom trialógu. Čo sa týka tých dvoch legislatívnych zložiek, ktoré sa nazývajú e, nová, nový balíček opatrení ochrany spotrebiteľa. potrebuje pokračovať ďalej v rokovaniach čo najskôr. Čo sa týka návrhu pre smernicu o modernizácii e, legislatívy chrániacej spotrebiteľa v závislosti od napredovania, ktoré dosiahneme na pracovnej skupine, radi by sme získali mandát v Rade počas prvej polovice februára a začali rokovanie s Európskym parlamentom. Myslím si, že tie aktivity, ktoré som práve vytýčil, ukazujú, ako veľmi rumunské predsedníctvo podporuje a propaguje jednotný trh. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za tieto vysvetlenia. Dovolte mi teraz otvoriť diskusiu pre poslancov, aby mohli klásť otázky. Najprv Nikola Danti, ktorý je koordinátorom za socialistov a demokratov v našej skupine. Nech sa páči, Nikola, máš slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán minister. Dovolte mi zaželať všetko dobré počas vášho polročného predsedníctva pri kormidle Európskej únie. Bude to určite náročné. Budú tam určite aj momenty, ktoré sú veľmi špecifické, najvyššie sa to nachádza na konci legislatívneho obdobia, to znamená, že čas, ktorý máte k dispozícii, je veľmi obmedzený e, najmä keď chceme uzavrieť niektoré legislatívne zložky, tak máme len naozaj málo týždňov, takže sú to stále tieto dva semestry, ktoré sú tesne pred koncom legislatívneho obdobia, tie sú vždy najťažšie. E, najprv máme veľa, jedno má málo tempa, málo času na začiatku a druhé má málo času na konci, takže e, držím palce a želám veľa úspechov vo vašom predsedníctve. E, čaká nás veľa práce a je naozaj dôležité vyslať veľmi dôležitý politický signál. myslím si, že v tomto smere rumunské predsedníctvo má naozaj veľké ciele pred sebou v jednej z tých tém som aj spravodajca a musím povedať, že zatiaľ som veľmi spokojný s tým tempom, ktoré rumunské predsedníctvo má a ktorom chce pokračovať ďalej. Konkrétne e, sa chcem spýtať na jeden z tých cieľov, ktoré ste si vytýčili a to je otázka nájdenia dohľadu o e, nájdenia súladu, alebo teda celkového kompromisu pri dohľade nad trhom. To je veľmi dôležité. V roku 2013 došlo e, k zlyhaniu európskeho, e, pardon, v roku 2014 sme schválili text o dohľade nad trhom a 5 rokov rada nebola schopná odpovedať na túto pozíciu Európskeho parlamentu. Teraz už naozaj trošku meškáme v tomto trialógu. Najprv preto, lebo komisia navrhla legislatívny balíček až na konci celého obdobia a potom samozrejme rada naťahovala čas, aby dosiahla svoje ciele. No a teraz, ako veľmi dobre viete, máme 2-3 týždne času na to, aby sme túto tému dokončili a uzavreli. A viem, že to nie je vaša chyba, závisí to nielen od vás, ale od ostatných členských štátov a toho, aká bude ich pozícia. A verím, že sa vám podarí presvedčiť všetky členské štáty, aby boli na jednej lodi, pretože je dôležité, aby sme sa priblížili, aby sme podporili a ochránili európske firmy, podporili a ochránili európskych spotrebiteľov a zároveň aby sme zobrali na vedomie tú digitálnu revolúciu, ktorá prebieha a to je najmä veľmi dôležité e, v sektoroch distribúcie tovarov. Ehm, medzi prioritami vidím aj tému platformiem, to je téma, ktorá je prioritová pre našu skupinu. Ehm, máme aj tú spravodajkyňu a naozaj budeme podporovať všetko úsilie, ktoré rumunské predsedníctvo bude vyvíjať v tomto smere. A dovolte mi ešte počerknúť ešte jeden ďalší dôležitý prvok a síce v rukách ehm, máme ten omnibus ehm, o ochrane spotrebiteľov. To je téma, ktorú teda pripisovať mimoriadne veľkú pozornosť. Som naozaj e, rád, že tu sa snažíme dosiahnuť, ak už nie dohodu, tak aspoň politickú zhodu alebo politickú dohodu, ktorá nám pomôže dosiahnuť napredovanie v rýchlom čase. Ak nie už v tomto mandáte, tak aspoň na začiatku toho budúceho, e, aby bola dohoda medzi radou, predsedníctvom a parlamentom. No a na záver mi dovolte ešte počerknúť jednu tému. E, nie len preto, že to je výhradná kompetencia tohto výboru, ale Diskutuje sa o tom veľa, je to otázka copyrightov a v tomto smere sme výbor, ktorý je príslušný podľa článku 54 a tu naozaj nemôžeme čakať, ak máme nájsť kompromis, tak kompromis sa musí nájsť v veľmi krátkom čase. Máme tu rôzne ciele, ale naozaj nevyhnutné konať. V tejto téme, ktorá je tak citlivá a dôležitá, je to téma ochrany duševného vlastníctva. A takže držím palce vám aj rumunskému predsedníctvu v tomto dôležitom e, semestri. Ďakujem veľmi pekne a dám ešte slovo Dite Charanzovej, ktorá je koordinátorkou v našej skupine pre Alden. Dita, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. V mene mojej skupiny mi dovolte vás privítať, držím vám palce. Spomínali ste to už a určite to počujete aj od vystúpení ostatných kolegov. Je jasné, že máte toho veľa na tanieri. A ako niekto, kto počas českého predsedníctva pracoval v rade, ja som vtedy zastupoval moju krajinu v rade, viem, aké to je byť v tom predsedníckom kresle a viem, aké výzvy stoja pred vami. Vy ste spomenuli naozaj veľa zložiek, ktoré sú veľmi dôležité pre vás. S vašim dovolením by som ešte doplnila ešte niekoľko nových a ďalších by som vám priložila na tanier. Dnes ráno sme schválili pozíciu o revízii smernice o povinnom poistení motorových vozidiel. My sme schválili text, ktorý podľa mňa by mal byť priateľný pre väčšinu členských štátov. Verím, že ak vaše predsedníctvo predstaví náš text na pôde rady alebo predstaví niečo podobné na korepeny, eh, ľahko nájdete zhodu medzi členskými štátmi, ale na to, aby sa tak stalo, potrebujete zabezpečiť, že vaše a vaši ataše budú organizovať pracovné skupiny a že budú posielať návrhy na koreper. Moje informácie sú také, že nie sú žiadne pracovné skupiny naplánované do konca februára. Tento návrh eh, siaha až do mája 2018. Takže prosím, viete sa dnes zaviazať, že e, inštruujete vaše trvalé zastúpenie, aby zorganizovali stretnutie čo najskôr a naplánujete niekoľko ďalších, aby sme našli všeobecnú zhodu a schválili ju na koreperi čo najskôr. Po druhé, pán minister, moja skupina by takisto rada vedela, e, čo plánujete spraviť v oblasti e, hmatateľných tovarov, teda pevných tovarov, tam máte mandát, ktorý je už k dispozícii, ale budete aj konať, aby sme našli zhodu. Moja skupina je presvedčená, že potrebujeme jasné a harmonizované pravidlá v celej Európskej únie. Otázky ohľadom záruk a na vracania produktov je jeden z najväčších dôvodov, um, prečo, prečo uh, spotrebitelia nenakupujú cezhranične. Uh, je dôležité, aby sme v tomto smere naozaj konali. Bude to dobré pre podniky, aj pre uh, podnika- pre, pre spotrebiteľov. Takže verím, že nájdeme v tomto zhodem aj v téme hmotných tovarov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Turkanu, nech sa páči. Doamna președintă, m-ați luat prin surprindere, nu știam că vine Ďakujem pekne, ani som nevedel, že už som na rade. Pán minister, vítajte v Bruseli, vítajte na výbore IMCO a držím vám palce. A v tom svete, ktorý vás teraz čaká, keďže máte na starosti Radu pre schopnosť a tá spadá aj do e, nášho mandátu ako výboru. Budem hovoriť o dvojakých štandardoch. <clears throat> Pani Sehnalová bola spravodajkynia pre túto mimoriadne dôležitú tému a bola téma, ktorá bola veľmi intenzívne rozdiskutovaná aj rumunskými poslancami. Nás no sa to týka. Moja otázka na vás. Bude táto téma jedno z vašich priorít? A to je všetko. Uh, uh, Ďakujem pekne a ďalej pani Grápiny má slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. A pani predsednička, vážený pán minister, pán štátny tajomník, pán minister, Vítajte. Chcem privítať aj všetkých zo stáleho zastúpenia Rumunska v Bruseli. Prosím, verte, že otázky kolegov sú zamerané najmä na otázku vnútorného trhu, pretože bez ohľadu na to, z akej politickej skupiny pochádzame, eh, my sme nedávno oslávili 25 rokov jednotného trhu, to je podľa mňa naozaj veľmi dôležitá oslava pre všetkých. Chcem vám zablahopriať prijať eh, veľmi realistickému a úspešnému spôsobu, ako ste predstavili tieto zložky, boli ste realistickí aj preto, lebo jednoducho niektorým témam sa nám nepodarí, e, niektoré témy sa nepodarí otvoriť počas predsedníctva, najmä keď niektoré závisia od toho, ako sa vyrokuje balíček pre viacročný finančný rámec. Takže sústrediť sa musíme na tie prioritné. A dovolte mi vrátiť sa k tomu, čo ešte hovorili kolegovia, napríklad pán Danty a Dita Charancová. Hlasovanie dnes bolo veľmi dôležité to isté platí aj pre hlasovanie v decembri. To bolo veľmi dôležité, keď sme hovorili o dvojakej kvalite. Um, chcem sa spýtať, či nariadenie o jednotnom trhu predpokladá aj kontinuálnu a dlhodobú integráciu trhu a takisto, či veríte e, aj tomu, že to prináša zlepšenia na jednotnom trhu. Veľmi dobre viete, že som bývalá podnikateľka a mňa naozaj zaujíma dobre fungovanie jednotného trhu pre zvyšok tém vám držím palce, som za vami v každom kroku a prosím, kedykoľvek budete mať nejaké otázky, kľudne sa nás pýtajte, vidíte, že sme veľmi otvorení, chcem vám takisto poďakovať alebo teda chcem kolegom poďakovať za ich férovosť a pozitívny prístup k téme. Ďakujem pekne. Ďakujem, dovolte mi dať teraz slovo Andreasovi Švábovi, ktorý je koordinátorom pre EPP v našom výpore. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prišiel som trošku neskôr, pán minister, tak sa ospravedlňujem, ale chcel by som osobitne v aby sa tieto, záleží na tom, že tieto veci jednoducho pre sadzovali, pretože máme tu určité príklady, pokiaľ ide o Spojené štáty. V podstate ehm, viac, si peniazy dávajú na rôzne právne spory, než dávajú na vedecký výskum a myslím si, že to určite nie je veľmi dobrý základ pre tento návrh, ktorý tu je, pokiaľ ide o pomoc aj z Európskeho parlamentu. Takže ja sa teraz chcem opýtať, že akým spôsobom to vnímate, tieto, tieto žaloby, ako, ako by sa mohli e, potom európsky priemysel lepšie chrániť aj momentálne sa to trošku už e, začína to pracovať, ale napríklad sa nám podarilo, že všetky porušenia tej konkurencie hospodárskej súťaže. Jednoducho musia byť uh, označené, pomenované a potom sa musí aj sledovať tieto, ako to ďalej, sa musí vysvetliť, že akému došlo porušeniu. A moja otázka, že či sa vlastne o takýchto otázkach aj tuto v tejto oblasti neuvažuje. No, have... Um, Ďakujem pekne. A teraz ešte pani Sehnálová. Ďakujem pekne pán minister. Ja by som vás tak to chcela privítať v našom výbore. Chcela by som vám popriať úspešné predsedníctvo a vy ste vo svojej prezentácii spomínali balíček, ktorý sa týka modernizácie spotrebiteľského práva a naozaj ide o jeden z najdôležitejších legislatívnych návrhov, na ktorých sa pracuje. A tá moja poznámka sa týka jednej časti a to tej dvojitej kvality. Už to bolo spomínané, že Európsky parlament aj sa to opakovalo aj v tomto výbore, ale nie len ja, iní kolegovia spomínali túto e, praktiku a my takéto praktiky jednoznačne odsudzujeme. Aj v rámci uznesenia, ktoré sme prijímali o viacerých výboroch, by sme požadovali, aby to bolo označované za nekalú obchodnú praktiku, ktorá bude aj riadným spôsobom postihovaná. Myslím si, že doplnenie smernice o nekalých obchodných praktikách je takou príležitosťou, ktorú máme. A ako už bolo spomenuté aj dnes ráno, sme na hlasovaní na našom výbore urobili v tejto veci veľký krok vpred, pretože sme prijali kompromisný návrh, ktorý dáva na stôl riešenie pre ďalšie vyjednávanie s radou. A moja otázka v podstate je určitým apelom na vás, pretože si myslím, že vaša krajina má podľa doterajších eh, prieskumov s dvojatkou kvalitou bohaté negatívne skúsenosti, tak by som sa chcela spýtať, alebo vás možno vyzvať k tomu, aby ste boli vnímavejší voči tejto téme než predchádzajúce rakúske predsedníctvo. A mohli by sme trošku pokročiť v tejto otázke, aby ste, naš, alebo ste vaše predsedníctvo využili ako príležitosť, ako postaviť dvojakú kvalitu mimo zákon. Dúfam, že so mnou súhlasíte. Thank you very much. A lot of questions, Mr. Minister. Ďakujem pekne, veľa otázok, takže ja vám rada dám slovo, aby ste ich zodpovedali.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 aj spomínal aj môj rumúnsky kolega predtým, že je veľmi zložitý problém a má nejaký široký dosah. Toto je výbor, od ktorého očakávajú veľa európskych občania. Tu sú otázky vádzania veci na trh, typové skvalovanie a podobné veci takže ja som si istý, že budeme mať spolu veľmi dobrý pracovný vzťah. Ja tomu verím. Ďakujem pekne, pán Danty, aj za váš prístup spoločne s mojim tímom. E, sa snažím urobiť všetko, čo sa dá. E, máme veľmi dobrý tím, pracujeme na tomto fajli už vyše 6 mesiac, 6 mesiacov A iste sú témy, kde musia dosiahnuť všetky členské štáty konsenzus, ale tiež vieme, že parlament, komisia aj rada musia byť schopní nájsť najlepšie riešenie týchto problémov. A pokiaľ ide o vašu otázku, Ten legislatívny návrh, ktorý ste spomínali, je pre nás prioritou. My pracujeme na rade, aby sme členským, aby sme prinútili členské štáty dosiahnuť konsenzus, čo skoro bude aj trialóg a budeme sa snažiť nájsť spoločnú pozíciu. To bude 30. januára. Ďalej. Ja som ešte chcel povedať, že ak by ste chceli nejaké ďalšie detaily v, e, k, alebo doplňujúce odpovede k mojim odpovediam, e, skúne sa spýtajte opäť, ja si musím e, pozrieť moje poznámky a ak niekoho zle vyslovím, odpustite mi, pani Dita Charanzová. Ehm, hlasovanie o smernici o motorových vozidlách bolo, bolo dnes do poludnia. A pokiaľ ide o vašu otázku, ktorá sa týka ehm, hmotných tovarov. Urobíme všetko preto, aby sa nám podarilo dokončiť tento ehm, materiál dokončený, tento spis. A vlastne máme dokonca aj dnes trialóg. Pokiaľ ide o dvojitú kvalitu,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 je dôležité zabezpečiť e, rovnováhu medzi obchodníkmi a e, výrobcami. A snažíme sa nájsť e, dostatočnú rovnováhu, aby sme našli, ktorú by teda by našli tú rovnováhu medzi výrobcami a spotrebiteľmi. A otázka toho z kolektívnej žaloby, to je otázka, ktorú je treba ešte riešiť. A pokiaľ ide o kvalitný výrobky duálnej kvality, ak máme všetky zabezpečiť, aby všetci spotrebitelia v Európskej únii boli rovnoprávni, tak musíme požadovať od výrobcov, aby produkty zodpovedali e, tomu, čo svojim výrobkom, ale musíme umožniť takisto aj s výrobcom upraviť e, podľa geografických podmienok určité e, výrobky, ale nesmie to byť na škodu spotrebiteľom. Potom sú tu, pokiaľ je spoločný trh, určité kľúčové otázky, takže musíme zabezpečiť, aby legislatíva bola v súlade s realitou na trhu tak, aby bola dosiahnutá rovnováha medzi spotrebiteľskými právami a právami e, spoločnosti. Pokiaľ ide o cezhraničné obchodovanie, je podstatné zabezpečiť a posilniť e, dôveru spotrebiteľov a toto je samozrejme podstatné, aby sa mohol rozvíjať vnútorný trh. A myslím si, že navrhovaná smernica pre ochranu spotrebiteľa a, a navrh smernice pre kolektívnu žaloby, to, to by mali takýto problém riešiť. A predchádzajúca smernica zabezpečuje, aby členské štáty mali príslušné prvky prostriedky a nástroje, aby mohli zabezpečiť dodržiavanie legislatívy. Chceme zaviesť aj pokuty, ktoré budú musieť môcť byť uplatnené, ak dojde k porušeniu práv spotrebiteľa v niekoľkých členských štátoch. To je tiež eh, jedna z možností pre spotrebiteľov, ako získať eh, kompenzáciu alebo náhradu škody vznikali obchodnej praktiky, takisto došlo k určitým zlepšeniam, tak, e, alebo bude sa vyžadovať lepšie informovanie spotrebiteľa. Potom, pokiaľ ide o návrh smernice o kolektívnom e, nej žalobe alebo náprave, to vyplývalo z toho, kedy došlo vo viacerých prípadoch veľkými obchodníkmi, ktorí zneužívali situáciu, ale tak, pretože neexistovala žiadna takáto možnosť kolektívnej žaluby a preto toto by malo prispieť e, k riešeniu a spotrebitelia by mali potom mať možnosť získať e, náhradu škody vzťahu k tejto škode. Toto je nová smernica alebo inovatívna smernica, pretože by mala e, zabezpečiť už fungujúci mechanizmus kolektívnej žaloby v celej EÚ. Madame Gapini. Spoločný trh je už 25-ročný Je to najväčší e, trh na svete s 500 miliónmi spotrebiteľov a 24 miliónov firiem, ktoré vyrábajú každoročne 14 triliónov e, eur a prehobovanie tohto soločného trhu je jedno z našich priorít. A veríme, že je treba ešte veľa urobiť a musíme urobiť veľa, ako odstraňovať administratívne, demokratické záťaže a podobne. Návrh, ktorý sa týka spoločného vnútorného trhu, to je veľmi dôležitý materiál a bude mať veľmi silný vplyv aj na hospodárskú súťaž vo všeobecnosti aj medzi malými a strednými podnikmi, zlepší fungovanie spoločného trhu zabezpečí lepšiu efektívnosť eh, firmám, osobitne malým a stredným podnikom, zlepšenie štandardizácie, zlepšenie práv spotrebiteľov, zlepšenie vlastne ľudského zdravia, zdravia zvierat, Takisto zlepšenie kvality eh, v oblasti verejného zdravia by malo tiež pomôcť, lepšenie štatistiky a na rada v novembri už prijala čiastočne aj všeobecné smerovanie a my sme teraz pripravení začať rokovať s Európskym parlamentom o čiastočnej dohode, pričom stále prebiehajú rokovania v rámci výtočného finančného rámca a taktiež spočítame, alebo samozrejme, že počítame s podporou Európskeho parlamentu v tomto. Neviem, či som niečo nevynechal. Čo som, aha, ešte je tu duálna kvalita, alebo dvojitá kvalita. My sme sa zaviazali k tomu, že budeme analyzovať e, dvojitú kvalitu pre výrobky, tak aby sme zabezpečili, že všetci európsky občania budú e, rovnoprávni a rešpektujeme producentov, ktorú chcú upravovať svoje výrobky na nejaké národné trhy alebo národné podmienky, ale nemalo by sa to diať na úkor e, správ spotrebiteľa. E, ďakujem, pokiaľ viem, tam mali ste ešte jednu otázku doplňujúcu. Ďakujem pekne, pán minister. Ja viem, že je tu množstvo vecí a nemôžete do všetkého vidieť detailne. Ja to chápem. Napriek tomu moja otázka bola dosť konkrétna a bola skôr takého politického charakteru, aby som chcela vedieť, aký mať vy politický záujem na tom materiáli, ktorý sme prijali dnes do poludnia, to je smernica o poisťovaní vozidiel a neviem, či nepredpokladá sa existencia pracovných skupín, tak sa chcem spýtať, či vám vy ako predsedníctvo sa budete naozaj sa o toto zaujímať a budete mať ako predsedníctvo pozíciu, pozíciu v rokovaniach na rade, aby ste sa ich aj priamo zúčastnili. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vy ste nám dali e, odpoveď, pokiaľ ide o no, duálnu alebo dvojitú kvalitu. Nie som si celkom, myslím, že som necelkom rozumel prvýkrát, ale vy ste prakticky zopakovali to, takže vás chcem e, vás opraviť, e, ale nechcem, aby to vyzeralo ako nejakú, akože si ne, ne, nedohodu. Ne ale vy, ako vy hovoríte o dvojitom metri či dvojitých štandardoch, my tu v Európskom parlamente voči tomu bojujeme. Pretože firmy, ktoré predávajú rovnaký produkt s rovnou, rovnakou kvalitou na rôznych trhoch, práve používajú tento argument, že upravujú sa alebo svoje produkty pre preferencie spotrebiteľov. Prosím, nespadajte do takejto pasce dvoj, dvoj, tá norma alebo dvojitý meter sa objaví, keď nesplňa produkt e, alebo nesúhlasí s tým pôvodným receptom produktu, ktorým tento produkt vlastne preslávil. Takže prosím vás pekne, neobhajujte tento princíp. Takže niekedy naozaj silné firmy chcú prevziať alebo dobiť trh produktami zlej kvality. A vlastne o to tu presne ide. Ďakujem pekne. Teraz máte slovo pán minister. Ja by som vás, vážená pani, uistiť, že Ehm, my máme my záujem na túto otázku nastoliť na rade a pokúsime sa získať všeobecnú podporu pre tento projekt. Ehm, je to veľmi dôležitá otázka a je tiež medzi našimi prioritami. Ja vám môžem slúbiť, alebo dať vám svoje slovo, že naozaj sa pokúsim mať e, túto tému ako tému na rade, aby to bola prioritná téma. Teraz pokiaľ ide o dvojitú kvalitu, e, nie je tu nejaká politika proti, skôr sú tu len ľudia, ktorí spolupracujú, aby regulovali trh tak, aby, z toho bolo prospech, aby to malo prospech pre európskych občanov. Takto to máme vnímať a máme veľmi dobré pracovné vzťahy. My sme sa poznali už dlhú dobu, alebo sa poznáme dlhú dobu a e, viete, že zdieľam aj váš názor, že musíme rešpektovať aj výrobcov a nevytvárať e, im prekážky, ale zároveň musíme rešpektovať aj spotrebiteľov a spotrebitelia musia mať dôveru, že produkt, ktorý je na trhu, je v súlade s normami, takže vás uistujem, že sa budem snažiť toto podporiť na Európskej rade. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne, pán minister. Neviem, či ešte niekto má nejakú inú otázku. A a ak k tomu tak nie je, tak vám prajem všetko dobré v vašom predsedníctve. Bude to je to krátke predsedníctvo. Takže všetko dobré vám želáme a my z parlamentnej strany robíme všetko, čo bude v našich silách, aby to bolo úspešné predsedníctvo. Takže ďakujem vám pekne. Dovolte, aby som ešte raz poďakoval a spolieham sa aj na vašu pomoc, že sa nám podarí vyriešiť všetky otvorené, nevyriešené otázky čo najskôr. Ďakujem pekne a samozrejme prajem vám všetko dobré v najbližších voľbách. Takže ja by som našu schôdzu prerušila do trištvrte na štyri, pretože pre, príde pani komisárka Jourová. Takže vidíme sa o trištvrte na štyri. So, dear colleagues... Vážení kolegovia, je mi cťou, že môžem medzi nami privítať eh, priateľku nášho výboru, pani komisárku Vieru Jourovú, ktorá prišla medzi nás a teraz eh, pani komisárke. Hneď odozdávam slovo. Vážená pani predsedajúca, pani Koráca, Bild, dámy a páni, vážení, vážené poslankyne, poslanci, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, za to, že môžem dnes diskutovať s vami o veciach, ktoré nás všet, všetkých zaujímajú. Ehm, aby sme sa e, ubezpečili, že európsky spotrebitelia budú požívať určitú úroveň ochrany na európskom trhu. V prvom rade by som sa vám chcela poďakovať za, za vaše odhodlanie, pokiaľ ide o New Deal, o novú dohodu pre e, spotrebiteľov. Ehm, dnes sa hlasovalo k návrhu Omnibus, takže tam ste urobili naozaj významný krok na to, aby sme mohli ukončiť a sfinalizovať tento spis ešte pred voľbami. To by mal byť náš spoločný cieľ a keďže spoločne tak môžeme ponúknuť výhody európskym spotrebiteľom a ubezpečiť sa, že Európa sa dokáže chrániť pred výzvami v globalizovanom a digitalizovanom hospodárstve. No a ja naozaj verím, že môžeme tak aj učiniť. E, preukázali ste konštruktívny prístup a ja naozaj e, chválim prácu e, poslancov a ja som si istá, že aj počas rumúnskeho predsedníctva sa nám podarí pomerne rýchlo postúpiť. Dnešné hlasovanie je naozaj povzbudením pre mňa, pre komisiu a som rada a teda dúfam, že sa nám podarí presvedčiť e, e, radu, že k tejto, tomu legislatívnemu aktu treba pristupovať pozitívne. Vaše hlasovanie vlastne podporilo niekoľko dôležitých bodov, čiže harmonizovanejšie sankcie, najmä v prípade závažných porušení cezhraničnej spotrebiteľskej legislatívy, a najmä v prípadoch, kedy sa spotrebitelia stavajú obeťou nekalých praktik. Ja vítam vašu podporu nášmu návrhu, kde berieme do úvahy, pokiaľ ide o záujmy spotrebiteľa. Naozaj budeme potrebovať e, pokročiť v rokovaniach na rade v tejto veci. Potrebujeme e, väčšiu férovosť, spravodlivosť. To znamená, že spotrebiteľia, spotrebiteľ musí byť jasné, že keď sa budú obhajovať a keď budú využívať e, nejaké ďalšie iné nástroje na obhajobu svojich práv, tak vo finále uvidia aj výsledky e, v podobe e, kompenzácie. Ja by som sa teraz rada pristavila pri otázke duálnej dvojakej kvality. E, cieľom bolo doplniť objasnenie v rámci textu, pokiaľ ide o smernicu o nekalých komerčných praktikách, s tým, že teda nám išlo aj o zachovanie e, miestnych špecifík. Ja ja oceňujem diskusiu, ktorá prebehla a oceňujem aj to, e, že ste dospeli k určitým výsledkom. Na rade ministrov pre poľnohospodárstvo poinformujem ministrov, keďže rada ešte nesformulovala svoju pozíciu k tejto veci. Mojím cieľom je zabezpečiť lepšie presadzovanie a um, ukončenie alebo potieranie diskriminačných praktík. Mm, budeme diskutovať e, doratočné pravidlá transparentnosti, ktoré idú nad rámec nášho návrhu komisie. Chceme o nich diskutovať s tým, že budeme mať na, na zreteli cieľ plnej harmonizácie nástrojov, ktoré e, sú pre digitálny jednotný trh nesmierne dôležité. Zároveň by som rada výboru IMKO poďakovala za ich prácu, za podporu, ktorú preukázali um, chcem nabadať rádu, aby naozaj pokročila v práci na tomto dôležitom spise. Dovolte mi, aby som vás opätovne ubezpečila, že nechceme podporiť žiad, žiadny, žiadne, žiadne súdne žaloby. My, my chceme občanov podporiť tak, aby dokázali lepšie chrániť eh, svoje svoje svoje záujmy, takže, žiadne svoj, takže nechceme žiadne svojvoľné postupy. E, čo je veľmi pozitívne, je to, že počas všetkých našich diskusí, vrátanie dialogov so spotrebiteľmi vo, vo všetkých 27 krajinách, do, ešte do mája, vrátanie hlavných aktérov um, pochádzajúci z odvetvia, a ide nám, všetkým nám ide o to, aby sme mohli e, potierať a odrádzať e, od škodlivých situácií. Ja sa musím sama priznať, že som nečakala takú pozitívnu reakciu e, zo strany podnikateľskej obce. Skutočne to bola pre mňa príjem, príjemná skúsenosť a naďalej verím, že čoskoro sa nám podarí e, prijať naozajstný európsky model e, kolektívneho nápravného prostriedku. Takže dovolte mi sa teraz e, vyjadriť k zmluvným právam v, v priestore nákupov online. Ja by som chcela oceniť um, vašu prácu, pokiaľ ide o návrh e, k digitálnemu obsahu. Chcem oceniť prácu pána Arimo a pani Gepard, pokiaľ ide o tieto spisy. Dosiah- bol dosiahnutý naozaj veľký pokrok počas uplynulých týždňov, um, pragmatický prístup, a som presvedčená, že do konca mesiaca sa nám môže podariť dohoda eh, k týmto obom eh, spisom. Čiže hovorili sme o obratenom dôkaznom bremene. Eh, ochrana spotrebiteľom je poskytnutá vtedy, keď poskytnutú svoje údaje pri prístupe k digitálnemu obsahu a zabezpečíme aj vysokú úroveň ochrany v prípadoch, kedy spotrebitelia nakupujú tovar, ktorý obsahuje digitálne prvky. Tieto spisy sú pilierom digitálneho jednotného trhu a sú previazané. Potrebujeme návrh o digitálnych zmluvách, aby sme mohli poskytnúť právnu istotu eh, subjektom, hospodárskym subjektom, aby mohli pôsobiť eh, cezhranične. To súvisí aj s návrhom o, deoblok, o geoblockingu. Musíme poskytnúť vysokú úroveň spotrebiteľskej ochrany, tak aby spotrebitelia mali dôveru podporu, aby využívali digitálny jednotný trh, najmä vo vzťahu eh, s novými tovarmi alebo novými službami. Musíme sa ubezpečiť, že eh, zmluvy budú digitalizované a trvacné aj do budúcnosti. Musíme, musíme nastaviť určitý systém stimulov, pre spotrebiteľov, aby, aby využívali cezhraničné, cezhraničné, cezhraničné nakupovanie, či už online alebo offline. No a je tam ešte zo pár vecí, ktorí si vyžadujú diskusiu a ja verím, že sa nám podarí uzatvoriť čo najväčší počet e, spisov počas politického trialógu a bola by som rada, ak by sa nám podarilo dnes uzatvoriť návrh o digitálnom obsahu, aby sme mohli využiť ten čas, ktorý máme na to, aby sme skompletizovali návrh k predaju tovaru. Budeme sa samozrejme koncentrovať na pridanú hodnotu na európskej úrovni, pretože to môže určite priniesť značné výhody európskym spotrebiteľom. Ak dovolíte ešte jednu osobnú pripomienku, Keby som toto počula pred rokom, že takéto niečo poviem, bo keby som vedela, že takéto niečo poviem o rok, tak by ma to naozaj potešilo, pretože bolo určité obdobie, keď sme rokovali o oboch smerniciach, teda digitálny obsah a predaj tovaru a vtedy sme mali pocit, že jednoducho tie pozície týmto spisom sa rôznia a, a nevideli sme na konci tunela žiadne svetlo. Preto si myslím, že tá súčasná situácia je naozaj sľubná a myslím, že by sa nám mohlo podariť ešte do konca mandátu tieto spisy uzatvoriť. Dovolte mi, aby som sa vyjadrila aj k alternatívnemu riešeniu sporov ADR a k riešeniu sporov online ODR. Komisia totiž v oznámení, ktoré sprevádza novú dohodu pre spotrebiteľov, uviedla, že chceme chceme, eh, chceme, nás, chceme, aby boli nástroje presadzovania novej legislatívy efektívne a rada by som vás zároveň poinformovala aj o implementácii európskeho rámca pre alternatívne riešenie sporov a chcela by som vás informovať o platforme, ktorá sa nazýva ODR. Naozaj musíme nájsť lepší, lepší názov pre túto platformu, ale dobre, na, na teraz využívajme um, tento existujúci názov ODR všetky európske, všetky členské štáty, Norsko a Liechtensteinsko implementovali um, smernicu o alternatívnom riešení sporov. Viac ako 450 e, subjektov, e, ktoré sú certifikované, um, sú do toho zapojené. Od februára 2016 Európsky mechanizmus ODR, teda platforma ODR, prilákala viac ako 8 miliónov návštevníkov a 100 tisíc a bolo, bolo podaný v súvislo, súvislosti, alebo teda bolo podaných 100 tisíc e, stiažností, to znamená, že táto platforma je jednou z najnavštevanejších 80 návštevníkov uviedlo, že s informáciami, ktoré poskytuje platform, platforma, sú spokojní. Platforma funguje ako stimul pre obchodníkov, ktorí môžu e, kontaktovať e, spotrebiteľov a urovnať spor bez toho, aby vstupovali do mechanizmu ADR. Viac ako polovica týchto prípadov sa, sa zdá, že sa vyvíja uspokojivým spôsobom, ale väčší obchodníci často nereagujú a to treba zmeniť. Preto revidujeme prácu platformy, chceme dať viac možností na neformálnu výmenu eh, názor predtým, než sa, než sa spustí postup podávania stiažnosti. Samozrejme, to všetky podrobnosti budú v správe o implementácii ADR, ODR, rámca, ktorá bude čoskoro zverejnená. Kedykoľvek e, sa zúčastňujem verejné diskusie alebo som v televízii, odpo- odpovedám na otázky spotrebiteľov a keď sa ma pýtajú na rizika predaja online, vždy hovorím, pozrite sa vždy, alebo overte si vždy, či je obchodník v siete ODR, pretože už to poukazuje na to, či dokáže obchodník lepšie zareagovať a či máte väčšiu šancu um, na opravný prostriedok, ak niečo nevíde podľa predstav. Dovolte mi ešte uvieť niečo, uviezť niečo k smernice o úveroch. Tento, tento rok vyhodnotíme aj eh, vyhodnotíme túto smernicu o spotrebiteľských úveroch. Táto smernica pochádza z roku 2008. Je zrejme, že, že tak, vzhľadom na zmeny treba pristúpiť k takémuto prehodnoteniu. Máme tu digitalizáciu, Eh, fin, fintech, eh, peer-to-peer -peer lending. Čiže komisia by z týchto dôvodov chcela vyhodnotiť, že či regulačný rámec EU je dostatočne pevný, solidný na to, aby dokázal chrániť spotrebiteľov a aby, aby aby naozaj e, poskytovanie úverov bolo, bolo zodpovedné a aby spotrebitelia nekončili v dlhoch. Ide o závažný sociálny problém v jedno, mnohých členských štátov a myslím, že je dobré, že komisia pristúpi k, vyhodnoc- k vyhodnoteniu fungovania tejto smernice vo svetle nových rizík, vrátane digitalizácie a mimochodom finančné služby každý rok sú na prvej pozícii medzi najrizikovejšími jednotlivými odvetviami, pokiaľ ide o vyhodnotenie strany spotrebiteľov, keďže mm, ľudia vnímajú finančný sektor ako najmenej zrozumiteľný, komplikovaný, je to sektor, e, kde je ťažko, kde teda informácie, poskytné informácie nie sú zrozumiteľné a preto na to musíme pracovať ďalej. Téma geoblocking – Eh, kedy spotrebitelia už môžu eh, nakupovať eh, v rámci EÚ bez prekážok. Nuž, ako vieme, spotrebitelia budú môcť nakupovať ako miestni obyvateľia. Potom je tu nariadenie CPC, ktoré bude platiť od januára 2020 a umožní uh, príslušným orgánom efektívnejšie spolupracovať, ak dôjde k nejakej nezákonnej praktike v rámci cezhraničných situácií a preto, preto preto sme, preto sme sa usilovali aj o nariadenie o geoblockingu a jeho presadzovanie. V tom CPC sieť bude pripravovať e, vstup do platnosti tohto nariadenia a 3. decembra hmm, a teda bude sa snažiť o to, aby to platilo hneď od prvého dňa. Um, čiže nariadenie o geoblockingu, nariadenie CPC a uh, smernica o digitálnych zmluvách sú s hlavnými parametrami toho, aby sme naozaj využili, aby sme implementovali všetky prvky e, vnútorného trhu a respektíve digitálneho jednotného trhu a musia byť prijaté spoločne, keďže jednotlivé tieto legislatívne akty sú poprepájané. No a v závere by som rada ešte doplnila, že dúfam e, v dosiahnutie dohody o viazočnom finančnom rámci do oktobra tohto roku, tak aby naš, naše programy ochrany spotrebiteľov mohli v ďalšom finančnom dobi pokračovať, aby sme zabezpečili efektívne presadzovanie a riešenie víziev. Pokiaľ ide o bezpečnosť produktov, tam chceme pomáhať členským štátom pripraviť, e, budovať kapacity na to, aby dokázali identifikovať nebezpečné produkty, aby dokázali dosledovať jednotlivé výstrahy v rámci systému RAPEX. Um, s tým, že budeme pomáhať aj pri, pri, pri štruktúrach eh, dohľadu nad trhom. Mm, v tomto smere som napísala každému z ministrov, zdôraznila som tie oblasti, kde, kde eh, treba situáciu vylepšiť. Eh, v Bukurešti potom v apríli by k tomuto mali, mala prebehnúť konferencia a následne by sa malo o tejto téme diskutovať aj na Rade pre konkurencieschopnosť. Um, 50 miliónov eur bolo vyčlenených na, tom, na to, aby, sme, e, aby sa mohli e, financovať spoločné aktivity dohľadu na trhom. No a aby sme ešte e, zintenzívnili sme aj spoluprácu s čínskymi orgánmi. No a získali sme aj spolu, Um, diskutovali sme aj s Amazonom, um, Alibaba a tak ďalej. Diskutovali sme s týmito platformami a tam nám ide o to, aby, sme, aby sa ubezpečilo, že skutočne tieto platformy budú predávať len bezpečné produkty. No a takýto záväzok mm, vzbudil záujem aj ďalších hráčov, preto teda dúfame, že táto spolupráca a bude naďalej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka Jourová. Ďakujem veľmi pekne za, za to, že sa snažíte, že pracujete na tom, aby naozaj úroveň ochrany spotrebiteľ v Európe bola čo najvyššia. Vážení kolegovia, teraz otváram diskusiu, začíname koordinátormi za EPP, pán Schwaber. No, myslím si, že v rámci našho výboru sme už eh, nielen vy, ale takisto aj s pánom Moskovičím, pani Bienkovskom. E, tu sme už o tomto diskutovali, pretože my sa staráme o náš vnútorný trh. E, nielen by sme zabezpečili status quo, ale aby sme zároveň diskutovali o tom, že kam by sme sa chceli na bližších rokoch dostať. A e, napríklad by som chcel vyjadriť podporu tomu, čo ste povedali. Určite musíme zabezpečiť tie správy, ktoré sú v konaní, aby naozaj boli boli všetky dokončené ešte v tomto legislatívnom období a potom ešte je tu celá e, e, séria tém, o ktorých ste hovorili, napríklad o otázky, ktoré súvisia s občianským právom. Um, a, tak aj pokiaľ ide o digitálny obsah a podobne. A myslím si, že vy ste správne poukázali na to, že tieto návrhy by mali byť predovšetkým, aby boli akoby pripravené už na budúcnosť a boli také vecné, pripravené pre budúcnosti a isté. Takisto aj v tomto výbore sme sa pokúšali aj s kolegom Pascalom Aremom e, presvedčiť aj našich kolegov na radi, že je veľmi dôležité pripraviť také pravidlá, ktoré budú platiť jednotne pre celú Európsku úniu alebo na spoločnom vnútornom trhu, preto by sme chceli ešte viaceré argumenty, pretože v podstate tiež nie nejde o nič viac iba o odboranie byrokracie. Keď sa nám podarí e, namiesto 28 rôznych legislatív mať len jednu európsku, tak určite bude jednoduchšie to, takúto legislatívu dodržiavať, aj to bude ľahšie na kontrolu a podobne. A to je vlastne celý zmysel e, tejto, tohoto jednotného spoločného trhu, pretože tu máme spoločných a to všetko by malo potom byť k, prínosné pre spotrebiteľov, ako aj pre e, firmy. Potom je tu ešte je tu otázka tých spoločných e, žalob, Už hovoril aj môj rumúnsky kolega predtým. A chcel by som rád, možno keby ste ešte vy sa k tomu trošku vyjadrili, že prečo z, podľa vás je tento návrh nutný a, a e, aký rámec tu musí byť, tak aby napokon sme sa dostali k takej situácii, ako majú v Spojených štátoch, tú možnosť class action a pretože je pravda, ako vy ste povedali, že v Spojených štátoch e, zdávajú, musia vlastne platiť firmy množstvo peňazí práve v takýchto kolektívnych žalobách a viac peňazí sa v Amerike nadáva na takéto žaloby, než na samotný výskum. Takže keby ste k takomu vyjadrili, ďakujem pekne. Thank you very much, Andreas. And now for... Ďakujem pekne, Andreas. A teraz za Alde dávam slovo Dite Charanzovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, vážená pani komisárka, milá Viera. Ako vždy je to pre mňa čest mať ťa tu medzi nami. E, myslím si, že to nebude prekvapenie, to, čo sa chystám povedať, ale v každom prípade pevne verím, že ma podporia aj ostatní v mojich slovách. Urobila si vynikajúci kus práce ako spotrebiteľka, ako komisárka pre spotrebiteľov. E, predložila si naozaj veľmi dobré návrhy, e, na ktoré parlament reagoval a dokázali sme ich aj čiastočne zlepšiť. Rada by som ale zvýraznila ešte jednu vec, špecificky a síce otázku duálnej kvality teda dvojakej kvality potravín. Je to téma, ktorá je dlhodobo otvorenou témou v Európe a mala si odvahu a som rada, že pod tvojim vedením sme mali prvé kroky, rovnako ako je prvý právny návrh, ako to vyriešiť. Dnes dopoludnia si dostala podporu od výboru pre túto tému a pevne verím, že budeme vidieť pozitívny výsledok trialógu. Vo všeobecnosti počas tvojho mandátu sa komisia venovala skôr takým tradičným témam v oblasti ochrany spotrebiteľov a snažila sa vykrývať tie chýbajúce e, body alebo chybajúce oblasti. Tá dlhodobá vízia, tu dobre načetol Andrea, a tam sa chcem spýtať, ako budeme pokračovať, lebo tvoje e, dni e, ako komisárka pre ochranu spotrebiteľov sú v podstate zrátané, sa skončia. Vieme, aké bude tvoje dedičstvo, ale ty asi aj vieš, čo sa deje vo vnútri, v rade, Takže aké by bolo tvoje poradenstvo, tvoja rada do budúcnosti, čo môžeme očakávať ďalej pre ochranu spotrebiteľov? Z môjho pohľadu by som povedala, že úloha ďalšej komisie by mala byť sústrediť sa najmä na oblasť implementácie, aj preto, že si myslím, že súčasné aký chrániace spotrebiteľov bude fungovať len v prípade, ak budeme mať adekvátnu implementáciu. Takže na jednej strane máme dobré zákony, na papieri, ale tie sú dobré len tak, ako sa implementujú v praxi. Takže e, musíme urobiť viac práce v tomto smere. Súhlasíš? Ďakujem pekne. Ďakujem Dite. Teraz za socialistov a demokratov dávam slovo pani Sehnalovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani komisárka. Mám na vás jednu veľmi konkrétnu otázku, ktorá sa týka dnešného raného hlasovania o téme dvojakej kvality. By ste dali prednosť tomu, aby sme zmenili článok 6 smernice o nekalých obchodných praktikách, a to tak, aby to posudzovanie bolo do značnej miere, miery závislo od orgánov dohľadu. Ten text, ktorý sme prijali dnes ráno, je v tomto smere tvrdší, a samozrejme, ja som za to vďačná, pretože už od začiatku sme sa snažili rozšíriť tú čiernu listinu nekalých praktík. Mňa by teda zaujímalo, ako tento parlamentný návrh hodnotíte a či ste pripravená sa zaň postaviť aj v rámci trialógu. O to skôr, že postup členských štátov a k riešeniu tohoto problému sa dá označiť za skôr vlažný a to som použila ešte málo razantné pomenovanie. No alebo či stále platí to, že pre komisiu je ideálne riešenie článok 6 v takej podobe, v akej bol navrhnutý pôvodne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, vážená pani komisárka Jourová, v prvom rade mi dovolte zablahopriať vám k návrhom, ktoré ste pripravili. Zároveň by som chcel zablahopriať aj Olge Sehnalovej, ktorá pracovala na tejto téme už od roku 2011 asi najdôležitejšia vec bola zviditeľniť túto tému čo najviac. Pretože áno, <clears throat> existuje tu problém dvojakej kvality v potravinách a je naozaj veľmi dôležité, aby sme v tomto smere urobili aj jasné politické eh, stanovisko, prijali jasné politické stanovenie, najmä v tom smere, že ľudia, ktorí žijú v strednej a východnej Európe, majú rovnaké práva na rovnako kvalitné produkty, ako si môžete kúpiť v západnej časti Európy. A to je práve dôvod, prečo je podľa mňa veľmi dôležité aj pre vás eh, dať nám vašu podporu v rámci trialógu. Pretože ľudia naozaj potrebujú vedieť, či v tých prípadoch, eh, kde veci nemôžu byť vyriešené na národnej úrovni, je Európska únia ochotná pracovať v ich záujme a zároveň, zároveň e, brániť ich záujmy. A tu chceme jasne preukázať, že občania môžu Európskej únii veriť v tomto smere. Ďakujem pekne. Chcem povedať aj ja, že som bola naozaj veľmi vďačná za vašu prácu ohľadom bezpečnosti produktov, je veľmi vďačná najmä čo sa týka e, presadzovania v praxi. Chcela by som vedieť e, viac o tom, čo robí komisia e, v rámci komunikácie a dialogu s Čínou a takisto aj platformy v rámci firiem, ako sú napríklad eBay a Amazon, teda tie platformy pre predaj. A tam je to mierne odlišné, lebo je tam obrovský exponenciálny nárast elektronického obchodu, najmä produktov, ktoré prichádzajú z mimo Európskej únie a máme tu špecifické obavy súvisiace najmä s produktami určené pre deti a mladých ľudí. A tu by som chcela vedieť, či tento dialog ďalej pokračuje, či je to niečo, čo sa vyvíja, ako to vidíte, lebo to je téma, ktorá rozhodne bude dominantnou aj do budúcnosti. Ďakujem a teraz určite môžeme odovzdať slovo naspäť pani komisárke, ak chce odpovedať kolegom. Ďakujem veľmi pekne za všetky otázky. Začnem teda otázkami pána Švába. Ďakujem veľmi pekne za vaše uznanie a ocenenie práce. Je to naša kolektívna práca. V každom prípade, e, vždy keď som sem prišla a povedala som, že ma to obohacuje, že ma to e, naplňa, ma takýto dialog, tak som to myslela vždy úprimne. Pretože aj na individuálnej úrovni e, som potrebovala podporu parlamentu a konkrétnych poslancov. Vy ste ľudia, ktorí sú priamo spojení s praxou a Pamätám si jedno z našich prvých stretnutie s pánom Švábom, kde sme hovorili o tom, ako sú ľudia naučení eh, nakupovať na svojej ulici. A jednoducho digitálne nakupovanie nie je jediným možným smerom rozvoja. Musíme myslieť na veľa ľudí, ktorí žijú na vidieku a ktorí sa spoliehajú na Európu v tom, že Európa im bude chrániť ich práva. A to je naozaj aj to, čo sa snažíme robiť. Viete, že keď sme začali pracovať na otázke digitálnych zmluv o obsahu a predaji tovarov, a mali sme eh, dilemu, či to zaradiť do jednej legislatívy alebo to rozdeliť do dvoch. Potom sme si uvedomili, Eh, že v prípade obsahu sú veľmi špecifické situácie a je to tu mierne odlišný eh, fenomén, takže sme eh, sledovali tú prácu, ktorá sa týkala digitálneho obsahu, mapovali sme všetky nova a vrátane toho, že sme si uvedomili, že ľudia začínajú platiť svojimi súkromnými údajmi. To znie veľmi čudne, keď sa na to pozriete z pohľadu ochrany súkromných údajov ako na základné právo. Teda my na jednej strane hovoríme, že osobné údaje sú chránené, na druhej strane vidíme, že európska legislatíva akceptuje to, že ľudia platia za tovary a služby svojou identitou, niečím, čo je ich základné právo. To je niečo, čo je naozaj veľmi zvláštne, ale musíme nájsť riešenie pre takéto nové situácie, lebo už sa to masívne dialo že ľudia platili svojimi súkromnými údajmi a vedeli sme, že musíme konať rýchlo, lebo v dvoch alebo troch členských štátoch sa začala príjmať legislatíva, podobne ako hovoril pán Šváb. Tá fragmentácia je niečo, čo nechceme vidieť v Európskej únii. A práve preto sme potrebovali nájsť pravidlá, ktoré budú vizionárske, ktoré zároveň budú jednoduché, ktorým ľudia budú rozumieť, ktorá, ktoré ich zároveň nebudú eh, tlačiť do toho, že budeme riešiť, či je problém v hardveri alebo softveri. Mali by to byť pravidlá, ktoré by nejakým spôsobom neznižovali súčasnú ochranu v členských štátoch. A tu opäť e, sa dostávame k tej téme toho obchodu tam u vás, e, lebo veľmi dobre viete, že v, na niektoré niektoré produkty záručná doba je 5-6 rokov, niekedy nekonečná. A ako ja môžem povedať, že záručnú Ehm, lehotu skracujem pre lepšiu ochranu spotrebiteľov. Ehm, takže to nie je možné a bolo tu viacero zložitých tém, ktoré sme potrebovali otvoriť, dokonca takých pascí by som povedala, ale myslím si, že sa nám to podarilo. Dokázali sme tú legislatívu zachovať v jednom balíčku s tým, aby sme to dotiahli dokonca a preto vám naozaj chcem poďakovať za vašu spoluprácu a opäť ehm, musím oceniť veľmi prácu spravodajcov. Neverila som pred rokom, že sa nám to podarí. Čo môžete urobiť e, v rámci kolektívneho záujmu, mm, pardon, e, kolektívneho nápravného opatrenia a kolektívnych žalôb? E, tu som chcela zaviesť väčšiu spravodlivosť, nie lepší biznis pre právnikov. Takže v prípade kolektívnych žalôb, ja som tiež právnička mimochodom, nič nemám proti tejto branži, ale tu na začiatku sme vedeli, čo nechceme ja som e, sa z toho veľmi dobre poučila, z toho, ako fungujú tieto e, kolektívne žaloby v USA dostatočne dobrú lekciu, aby sme sa vyhli e, tomuto systému. A práve preto navrhujeme model cesty cez ako keby strešné organizácie zastupujúce záujmy poškodení. A čo môžete spraviť vy? Tu poviem iba jednu vec. Do ktorejkoľvek krajiny v Európskej únii pôjdete, E, tak vidíte vlastne tie najviditeľnejšie prípady. Nedávno som bola v Španielsku. Bola tam pomerne veľká téma, ktorá súvisela s hypotékami a tisícky ľudí si vzalo hypotéky bez toho, aby si prečítali jednoznačné podmienky týchto hypoték a potom boli veľmi nemilo prekvapení, keď zistili, aké tie podmienky boli a potom v jednom prípade súd povedal áno, boli ste oklamaní, jedna konkrétna rodina bola oklamaná, Teraz 61 tisíc iných rodín musí ísť na súd, aby žiadali o také isté rozhodnutie súdu. Je to normálne? Na druhej strane hovorím aj v mene a hovorím ako komisárka pre spravodlivosť, musíme urobiť niečo preto, aby sme znížili celkový nápad prípadov na súdoch. Takže to je veľmi logické a nikdy som nehovorila, že motivácia pri, pre kolektívne E, žaloby bol len prípad Volkswagenu. To nie je len o Volkswagene. E, to je možno ten najviac viditeľný prípad. Ale každá krajina má niečo podobné, má nejakú svoju traumu, nejaký svoj prípad, kde ľudia individuálne musia ísť na súdy. A tisíce sú takýchto ľudí, možno milióny takýchto ľudí a oni sú demotivovaní a povedali si, že nie, nepôjdem na súd, práve preto, lebo je to drahé, je to nákladné, výsledky sú neisté, nejasné a tá dôvera v spravodlivosť klesá. Myslím si, že teda máme naozaj veľa dobrých dôvodov, čo môžeme spraviť. Pozrieme sa na konkrétne prípady a môžeme takisto aj národným politikom vysvetliť, prečo je dobrá vec to mať. V každom prípade ešte máme polovicu členských štátov, kde nie je možnosť preto, aby sa ľudia spojili a kolektívne žalovali na súdoch. V každom prípade ale verím, že robíme tú správnu vec e, v tom, že presadzujeme tento návrh. Ešte na marko toho, čo povedala Dita. Dobrá práca, ďakujem za ocenenie. Musím ale priznať, že na začiatku, keď som videla to široké portfólio, ktoré som mala na starosti ochrana údajov, spravodlivosť, rodová rovnosť, základné práva a slobody, všetky tie veľké, zložité témy, oblasti boja proti diskriminácii. E, počula som aj hlasy z IMKA, ktoré hovorili, že Jourová to nezvládne že Jourová nebude vedieť dostatočne dobre riešiť otázku ochrany spotrebiteľa Samozrejme, tých tém bolo ešte o mnoho viac než len ochrana spotrebiteľa. Snažila som sa na to sústrediť, e, zdôrazňovať tieto témy, lepšie chrániť spotrebiteľov. E, urobili sme komplexné prehodnotenie legislatívy a prišli sme presne na to, čo hovorila aj Dita, že tou slabinou je stále implementácia a presadzovanie v praxi. Myslím si, že toto je práve tá úloha pre nový parlament a novú komisiu, aby naďalej zlepšovali um, presadzovanie v praxi, zvyšovali povedomie spotrebiteľov o ich právach. A úprimne nevidím veľký priestor pre ďalšie zvyšovanie práv spotrebiteľa, lebo vždy to prináša aj nejaké administratívne alebo iné bremená pre obchodníkov a to naozaj nechcem. Chceli sme prísť s vyváženým návrhom a zároveň E, niekedy, keď e, doplňame nové prvky ochrany, keď e, doplňame aj nové pravidlá, tak nepomáhame spotrebiteľom. lebo v konečnom dôsledku len zvyšujeme počet dokumentov, ktoré si majú prečítať. Keď sa pozriem napríklad na oblasť finančných služieb. Videli ste napríklad nedávno tú obrovskú hromadu papierov, ktoré si musíte prečítať skôr ako podpíšete úver. Ja som právnička, ja by som si možno prečítala dve, tri strany, ale rozhodne nie celý ten balík. A ľudia, ktorí pracujú vo finančnom sektore, im povedia, ale my musíme e, poskytnúť spotrebiteľom všetky tieto detaily, tieto zmluvné podmienky, pretože jednoducho to nás, k tomu nás zavezuje zákon. A nie sú to vždy teda len európske legislatívne predpisy, ktoré sú v tomto smere platné. Takže e, máme tu tendenciu vlastne doplňať nové pravidlá, nové požiadavky, nové povinnosti, a vlastne komplikujeme situáciu viac, než zjednodušujeme. A ešte jedna vec. Neviem, či ste si to všimli, ale v tom svojom osobnom prístupe som sa snažila mať dobre informovaných a zodpovedných, alebo teda podporovať dobre informovaných a zodpovedných spotrebiteľov, ktorí si uvedomia, že oni si musia premyslieť, čo kupujú, koľko za to platia, aké sú tie podmienky a nemôžu sa spoliehať len na nejakú magickú legislatívu, ktorá by ich 100% chránila v každom prípade. A viete, čo tým asi myslím. Myslím si, že Európa potrebuje dobre informovaných, sebavedomých a silných spotrebiteľov, ktorí budú vždy vedieť, že majú svoju ochranu predovšetkým vo vlastných rukách a že legislatíva im v tomto smere pomáha. Mm, to je taký ten môj liberálny pohľad na túto tému. Otázka dvojakej kvality potravín na začiatku si to vyžadovalo pomerne veľa kreativity a v tomto smere chcem poďakovať vám aj Olge Sehnalovej, Dite a ďalším kolegom za pomoc. že sme našli spôsob, ako túto legislatívu zlepšovať. Mali sme dve... Mali sme také dva e, kľúčové mm, body, ktoré sme museli prekonať, aby sme vôbec pochopili, že máme v Európe nejaký problém, aby sme to pomenovali. E, môžem byť taká priama Počuli sme ľudí, ktorí kričia, že sa cítime ako druhoradí spotrebitelia, to bolo na východe, a na západe zase e, sme e, videli prekvapenie, čo vlastne chcete, o čo vám ide. Takže v podstate to bola taká až neznáma téma pre ľudí v západnej Európe a teda e, dlhodobo, ako sme pracovali na testovanie, na metodike, tak sme videli, že to nie je len problém medzi východom a západom. Je to problém nevyváženého tzv. jednotného trhu. Pre mňa to nie je skutočný jednotný trh, keď tu máme takéto vnútorné nerovnováhy a ak e, môžeme kupovať rôzne produkty pod tou istou značkou. Takže podľa mňa uznanie tohoto problému, ktorý reálne existuje, bol naozaj veľmi dôležitý moment v dejinách toho, ako sa snažíme riešiť veci. Mm. A áno, musíme ďalej pokračovať. E, pre mňa je to naozaj veľmi dôležité, aby sme dosiahli schválenie tohoto omnibusu, tohoto celého návrhu, a, ale mal to aj taká silnejšia motivácia. A to, aby sme zamedzili túto prax v reálnom živote. A určite to chcete aj vy. A preto sme aj povedali, že toto je veľmi dôležité, aby sme mali najprv, najprv taký zákaz tejto, tejto praxe, to legislatíva, pretože samotné e, e presadzovania práva v členských štátoch budú mať potom jasnú definíciu toho, čo je zakázané, aby potom mohli a sankcionovali ale zároveň teraz e, už e, priplavujeme metodológiu, uplatňujeme alebo skúšame ju, túto metodológiu, ako funguje. Pripravujeme to na, aj na testovanie. Začíname s, s vzorkou 60 produktov. Myslím, že máme ďalších 100 produktov v príprave a máme aj určitý dôkaz, že to, keď budeme mať dôkaz o tom, že toto je jasne podvodný výrobok alebo niečo nie je v poriadku, tak budeme môcť e, jednoducho fungovať dobre dobre, hneď povedať, dobre, vziať ho a konať. Z, teda zobrať ho z trhu. Takže je, je, bude to také tak Takže keďže bude možnosť aj priamo e, riešiť aj túto otázku, napríklad aj komisia bude môcť priamo e, komunikovať s producentom takýchto produktov a tu, je, je, tu budú členská štá, členské štáty, komisia, samotní spotrebitelia. E, pre všetkých týchto účastníkov to priniesie, priniesie výsledok, pretože v súčasnosti vidíme, že niektoré firmy stávajú svoj marketing eh, na, práve na tom argumente, že my ich zručíme za, za absolútne rovnakú kvalitu, tak to už je tiež posun k lepšiemu. Čiže niektoré firmy už vlastne zmenili svoju retoriku a my musíme nadalej na nich tlačiť. A nesmieme sa spoliehať len na túto legislatívu, ktorá sa teraz pripravuje, ktorá vstúpi do platnosti, neviem kedy, 2020, 2001, 2002 Takže ale napriek tomu môžeme už dnes robiť veľa. A pani Sehnálová, ja som takúto otázku aj očakávala, to musím priznať, že aká bude pozícia komisie v trialógu. Už, ja tu môžem teraz už prezradiť, že v rámci našej internej diskusie, keď sme pripravovali tento návrh, bol článok 6, ten, ten druhý najlepší a ja som chcela navrhnúť ešte trošku prísnejšie znenie, ale chcela som zároveň zabezpečiť to, že budeme mať také záruky, že nebudeme diktovať ceny alebo niečo také, jednoducho, že budú odôvodnené rozdiely. A, tak, aby som to jednoducho dokázala vy, správne vyvážiť. Čiže tak, ako som to na začiatku už povedala, dnešné hlasovanie vítam. E, uvidíme, čo povedia aj členské štáty. Ešte musím doplniť jednu vec, že my keď sme toto navrhovali, ja som už mala množstvo konzultácií s členskými štátmi a vedela som, že aké sú ich pozície a chcela som navrhnúť niečo, čo by bolo fungujúce, čo by bolo naozaj presaditeľné, čo malo šancu prejsť na rade. Takže v trialógu uvidíme. Ja prichádzam s otvorenou pozíciou, ale zatiaľ vám teraz neviem povedať e, už hneď, či hneď od začiatku budeme úplne na strane parlamentu 100%. Ja budem podporovať text, ktorý bude jasný, bude zakazovať takéto praktiky, ale zároveň budú určité ochranné ustanovenia alebo záruky toho, že my nebudeme teraz už diktovať až ceny alebo podmienky. Jednoducho niekedy určite budú môcť byť niektoré prípady, kedy, odôvodnené, kedy budú odôvodnené rozdiely v produktoch. E, pán Ďakov, ja som vám už e, odpovedala, pokiaľ ide o duálnu kvalitu, budem sa obracať na členské štáty a na orgány presadzovania práva, čo sa teda udeje s tými testovanými produktami, pretože tam tiež musí prebehnúť dialog e, v tejto línii. Bezpečnosť výrobkov či produktov pani Koráca Bild vždy veľmi vecná vo svojej otázke, iste e, je to aj súčasťou spotrebiteľskej politiky. My máme veľmi funkčný systém, hovorila som o Rampexe, chceli sme ho ponechať ako určitú bezpečnostnú sieť. Myslím si, že napokon je to najlepší systém. Aj z e, takom globálnom porovnaní tento systém rapidného varovania, kde člen, členské štáty prispievajú a tiež e, prijímajú alebo akceptujú upozornenia aj od verejnosti. To je veľmi dobré. Potom sú tu internetové platformy rôzne samotné, ktoré to, to využívajú veľmi intenzívne a v podstate o to išlo aj vlastne našej dohody, ktorú sme mali, že sa teda zaviazali, že budú sledovať, čo je v Rapexe, e, ak bude treba stiahnu výrobky z trhu alebo zo svojich sietí, ale zároveň oni tiež budú prispievať Rapexu so, so svojimi hodnoteniami a tiež je veľmi dôležité aj rýchlosť tohto konania, pretože také platformy ako je Amazon alebo eBay, oni majú skutočne ohromný distribučný potenciál. Takže naozaj musíme chcieť, aby konali okamžite. A to je tiež jadrom alebo súčasťou tejto dohody. No pokiaľ ide o Čínu, my pokračujeme v dialógu, takisto naďalej vyvíjame tlak, veľmi úzko spolupracujeme aj s americkým príslušným výborom z administratívy. Teda sa snažíme sa e, to percento bez produktov bolo 65%, keď sme začali s Rapexom, teda členských výrobkov, ktoré boli označené za nebezpečné, nebezpečné. Teraz to číslo kleslo na 50% a my sme veľmi konkrétne veci, aby sa diali aj čínskej strany takže kontrolovanie exportov, sledovanie producentov nebezpečných výrobkov. Možno taká proaktívnejšia práca zo strany čínskych e, úradov. A oni sa zaviazali, že to budú robiť, že tak my sme v tomto naďalej pokračovať ako som už aj povedala tu predtým, vlastne tuto sme na jednej lodi s Američanmi. Jednoducho tlak na Čínu musí pokračovať ďalej. Predsednička, ďakujem pekne. Ak nie sú ďalší kolegovia, čo sa hlasia o slovo, aby som chcela povedať, keďže toto je možno, že naša posledná výmena názorov, tak by som chcela ešte raz e, sa pripojiť k tomu, čo povedal Andreas Ajdita, ale za všetkých e, členov nášho výboru by som vám chcela veľmi srdečne poďakovať nielen za to, že ste veľmi vždy zodpovedávali naše otázky, ale počas rokov ste boli veľmi, veľmi dobrú spoluprácu aj so všetkými vašimi službami, aj aj na všetkých tých, týchto oblastiach, na ktorých sme pracovali v oblasti ochrany spotrebiteľa, e, kolektívna žaloba, e, harmonizácia ochran, rôznych e, predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, alternatívne riešenie sporov a podobne, geoblocking, táto otázka, ktorá sa už skončila, otázky bezpečnosti produktov, všetky tieto témy, za všetky sme vám veľmi vďační, za vynikajúcu spoluprácu, aj sa ďakujem ďakujem za vaše veľmi silné presvedčenie, že chcete to teda naozaj dokončiť do svojho mandátu, aby to bolo prijaté v celej EÚ, takže niektoré z týchto vecí sa vlastne už uzavrú na najbližších plenárkach a niektoré ešte na trialógoch a na, našou spoločnou úlohou je dať e, právo, e, väčšie právo spotrebiteľom, nie ich poučovať a nejakým spôsobom patronizovať. A ide tu v tomto predovšetkým o tom, aby sme spolupracovali s členskými štátmi, priemyslom, s, e, s všetkými zúčastnými stranami a neustále sme pôsobili osvetovo aj na spotrebiteľov a myslím si, že tu môžeme vo všetkých nás povedať, že sme na, na tejto lodi. Takže Chcela by som vám veľmi pekne poďakovať. Prosím vás, pekne sa pridajte kolegovia k potlesku pre pani komisárku. Nie ešte záver vášho mandátu, e, ale pre nás je to posledná výmena názorov s vami. Ďakujeme pekne. Nož, ja som neočakávala, že už v januári budem sentimentálna. Ďakujem pekne. Verím, že toto nie je posledný moment, kedy sa ešte vidíme, ale chcela by som poďakovať aj výboru IMKO za skutočne veľmi konštruktívnu spoluprácu, aj veľmi dobrý dialog a verím, že budete súhlasiť so mnou, že spoločne pracujeme na niečom, čo je predovšetkým praktické a využiteľné pre občanov v Európe a to, to naozaj vlastne prispieva tomu, že máme dobrý pocit z toho, že čo o čo sa tu spoločne snažíme. Takže ďakujem pekne a aj sa teším ešte na záverečnú spoluprácu do konca nášho môjho mandátu. Uh, Takže, vážení kolegovia, budeme pokračovať ďalej. Teraz uh, prejdeme k tej legislatívnej, uh, k tomu sedeniu. Začneme naredením o zdravotníckých pomôckach. Dobre, tak Andrea začne, či kto? Začne, dobre, komisia, Karlo Pentinelli, ktorý je, je z DG Grow, ktorý je riaditeľom z eh, potrebiteľských, environmentálnych a zdravotníckých technológií. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážení poslanci, príjemné popoludne. Chcel by som vyjadriť od, pozornosť, poďakovať za pozornosť, ktorú Európsky parlament venoval eh, zdravotníckým pomôckam. Bola tu veľmi dobrá výmena medzi inštitúciami a zabezpečilo to príslušný odkaz pre operátorov a verejnosť, že, že bezpečnosť produktov je podstatná pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj to príslušným spôsobom monitorované. Dnes som teda rád, že môžem vás informovať o tom, aká je situácia z hľadiska implementácie nových, nového, nových nariadení, dve nové nariadenia o e, zdravotníckých pomôckach a in vitro zdravotníckých pomôckach. E, Bolo pri zabezpečuje veľmi inovatívne lekárskú starostlivosť a aby priemysel mohol byť e, na svet, rovni svetovej triedy. Tieto nariadenia odrážajú dlhodobé rokovania medzi EU inštitúciami, Konkrétne zákonodacovia sa dohodli aj na prechodných obdobiach po dlhých rokovaniach a veľmi opatrných všetkých úvahách a o týchto dobách sa dohodlo, že tvoria vhodnú rovnováhu medzi naliehavosťou zvýšenia úrovne bezpečnosti v EÚ a na druhej strane, aby sa zabezpečilo, že operátori môžu prejsť po hladko na nový systém. Ako komisia, komisárka Bienkovská oznámila 20 25. oktobra e, v Red EP. Implementácia nového rámca postupuje podľa plánu. Toto je veľmi vý, e, náročná úloha, ale zatiaľ nedošlo k žiadnemu odklonu od požiadaviek a línií, ktoré ustanovili spoluzákonodarcovia. Takže s cieľom pos, posilniť monitorovanie, ako aj um, bol priplavený aj um, plán, ktorý obsahoval všetky e, kroky počas implementačného obdobia. A to, tento implementačný plán bol poskytnutý aj verejnosti na webovej stránke od septembri 2017 a e, bude sa aktualizovať aspoň e, každý štvrť rok, hlavne pravidelne. Ide o to, aby obsahuje všetky tie e, kritériá, ktoré si 24 medzi regulačnými a neregulačnými orgánmi. Uviedol by som ehm, niektoré veci detaľnejšie, čiže komisia si uvedomuje, e, že je dôležité určiť certifikované alebo notifikované orgány, a táto otázka je už kľúčová. Do včera boli, do komisie obdržala 39 žiadostí E, ktoré pokrývajú e, rozsah pôsobnosti oboch nariadení. Okrem toho, <laughs> okrem toho toto nie je plný obraz. Proces určovania certifikovaných eh, orgánov sa už teraz finalizuje a preto je odôvodnené predpokladať, že takmer pol túcta orgánov bude notifikovaných počas prvého eh, prvej polovice 2019. Chcel by som ešte zdôrazniť, že eh, väčšia časť týchto notifikovaných orgánov, ktoré už majú certifikáty, boli predmetom spoločného hodnotenia to je veľmi dôležitý faktor, pretože to súvisí s kapacitou systému riešiť eh, požiadavky. A nie je prekvapením, eh, že konečný počet notifikovaných orgánov, ktoré budú certifikované podľa nových nariadení, bude pomerne, možno nižší v, súvis, e, porovnaní s existujúcou situáciou, pretože jednou z nových cieľov mať e, oveľa bezpečnejšie ju sieť notifikovaných orgánov, kde platia prísnejšie podmienky, pretože je to v zájme každého orgánu, aby to boli orgány, ktoré sú plne vybavené svojmu účelu. Okrem toho je dôležité zvýšiť ich e, kapacitu z hľadiska poskytovania kvality aj kvantity. A tento aspekt bol potvrdený aj viacerými mnohými správami. Ďalším dôležitým aspektom je príprava infraštruktúry, príprava novej databázy EU DAMET, kde všetky, všetci operátori budú registrovaní. Toto postupuje tak, aby sa splnil termín v jar 2020, že to všetko má byť funkčné a dostupné. Infraštruktúra UDI, Unique Device Identification System, to by malo byť dispozícii eh, čoskoro a tento systém UDI bude, bude vydávať subjekty, prevedené subjekty. A tieto už e, konkrétne aj pri, prípravu týchto certifikovaných nových noriem aj v, pre zariadenia, ktoré nemajú e, zdravotnícky účel. Čiže všetko toto prebieha v konzultáciách s priemyslom aj s ostatnými účastnými stranami, aj s úzkou spoluprácou s členskými štátmi, konkrétne v rámci, e, pokiaľ ide o koordinačnú skupinu pre zdravotnícke pomocky, ktorú predpokladá nariadenie. Títo sa šestkrát stretli v 2018. Závere by som chcela zdôrazniť, že môjim posolstvom dnes je potvrdiť E, diskusiu, ktorá bude e, to, čo, bolo na, čo odznelo na plenárke v oktobri 2018 z, z, z úst pani komisárky Bieňkovskej, že teda úloha je veľmi náročná, ale komisia bude naďalej po, e, na tomto pracovať a monitorovať progres, progres. Nevidíme ani dôvod, aby sme nejakým spôsobom sa odkláňali aj z časového harmonogramu, ktorý bol určený v rámci dvoch nariadení oboma zákonodarcami a na báze pokroku, ktorý bol doteraz dosiahnutý, tak termín 2020 na zdravotnícke pomôcky a 2022 na in vitro je veľká výzva, ale je to stále realistické a dosiahnutelné. Budeme naďalej intenzívne pracovať eh, a s príslušnými orgánmi, aby sme sa ubezpečili, že eh, čo najskôr sa to zrealizuje. Ďakujem veľmi pekne za aktualizované informácie. Andrea Švab, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Anna, ďakujem veľmi pekne aj komisii za povedzme hĺbkovú e, správu o pomerne ťažkej situácii. Minimálne, ak e, dáme na e, informácie, ktoré nám poskytuje samotné odvetvie. Nejde o jednoduchú tému, je zrejme, že legislatíva, ktorú sme schválili a na príprave ktorej sme aj my ako výbor zhrali zhrávať dôležitú úlohu, um, je zrejme, že dôležitá je bezpečnosť pacientov a ak chceme, aby existovala, tak potrebujeme náležité zdravotnícke pomôcky, ale ak nebudú existovať takéto pomôcky, pretože nemáme príslušné nástroje a príslušné orgány, tak pacienti budú trpieť. To znamená, že musíme hľadať tú správnu rovnováhu a myslím si, že otázka znie, a pán Petne na to už poukázal, že sa musíme ubezpečiť o tom, že potrebujeme časom, aby boli všetky testovacie inštitúcie k dispozícii. Ako zastupca komisie mm, načrtol, teda nie je mi jasné, alebo komisia má možno viac informácií, ktoré nám, a teda informácie, ktoré nám častočne teraz poskytli, nie je zrejme, že na národnej úrovni sú tu inštitúty, ktoré žiadajú o povolenie zaobrať sa touto otázkou. A preto by som sa pána Petinelliho spýtal, že či existuje šanca, pani predsednička, že by sme dostali zoznam minimálne s počtom, s počtami, so všeobecnými počtami to, že koľko takýchto inštitúcií sú k dispozícii, um, ale mnohí, neviem ako to bude s Brexitom, pretože veľká časť týchto inštitúcií sa nachádza v Spojenom kráľovstve a minimálne by sme tak získali zoznam inštitúcií alebo orgánov, alebo ako ich už nazveme, ktoré e, žiadajú o povolenie na národnej úrovni, aby sme si boli istí, že v záujme pacienta, keď vstúpi do platnosti nové nariadenie, tak nebude, nebudú chýbať e, autorizačné povolenia a nebudú chýbať ani zdravotnícke podmienky, pomôcky pre pacientov. Čiže potrebujeme, potrebujeme, aby to fungovalo, aby celý systém fungoval, celý režim fungoval ešte pred začiatkom uplatňovania nariadenia. E, neviem, možno som to Možno by nám pán Petinelli vysv- mohol vysvetliť ešte že by sme my mohli vysvetliť e, odvetviu, um, ako sa veci majú a e, ide, ide o odvetvie, mm, súčasťou ktorého sú viac menej menší hráči, čiže e, tre- bude im treba vysvetliť, ako si, aká je situácia a ja by som naozaj uvítala, aby ste nám trošku podrobnejšie vysvetlili tieto aspekty. Ďakujem veľmi pekne, pani predstavujúca, pán Petner, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ako hovorím, na teraz, dodnes, alebo v dnešný deň máme jeden certifikačný orgán, ktorý je, pravdu povediac, prevádzky schopný od včera. Uh, tomto smere. Dostali sme 39 žiadostí, v prípade 21 žiadostí už prebehlo spoločné vyhodnotenie, teda prebehla kontrola v teréne, audit a očakávame, že v prípade týchto 29, 29 21 budeme vedieť výsledky už čoskoro. Ale to neznamená, že všetci dostanú povolenie, pretože v niektorých prípadoch mohlo, mohli, môžu existovať nejaké veci, ktoré bude treba ešte skorigovať. <clears throat> Myslím si, že počas prvého semestra 2019 budeme vedieť výsledok týchto spoločných hodnotení u 21 eh, subjektov. Brexit, eh, samozrejme, to je veľký otáznik. Ak Brexit eh, ak sa Brexit zrealizuje podľa návrhu dohody, eh, na ktorej sa dohodli obe strany, tak nepredpokladáme nejaké veľké problémy. Pretože to bude znamenať, že súčasný notifikačný orgán Spojeného kráľovstva bude môcť vydávať certifikáty až do 31. decembra 2020. Bude preto čas na prechodné obdobie. Ale ak tomu tak nebude, tak to tak e, nastane iný scenár a budeme to musieť riešiť. Tak ako pri ďalších veciach. E, napríklad e, BSI, tí vydávajú obrovský počet certifikátov. Je to vstupné miesto pre výrobcov a je to práve vstupný bod európskeho trhu. Čiže BSI už e, zorganizoval, respektíve pripravujú sa na scenár po Brexite, majú, majú otvorenú pobočku v Holandsku, BSI Netherlands, myslím, že je to že je ich názov, názov tejto cerskej spoločnosti, získali povolenie na vydávanie certifikátov pre zdravotnícke pomôcky v zmysle súčasnej smernice, teda nie budúceho nariadenia, teda v prípade, teda v prípade e, smernice už dokážu vydávať certifikáty a BSI Netherlands žiadalo už o povolenie v zmysle nového nariadenia, ktoré vstúpi do platnosti v roku 2020 a to druhé 2022. Teda keďže BSI Spojené kráľovstvo bolo dobre zavedenou organizáciou, tak si dokážeme predstaviť, že BSI Holandsko, ak ak, ne, ak do toho vložia dostatočný počet zdrojov, tak budú môcť samozrejme vydávať e, potrebné certifikáty. Neviem vám povedať, ale malo by tomu tak byť. Čiže týmto by sme mali znížiť dopad Brexitu, pokiaľ ide o oblasť e, lekárskych certifikátov. Ešte tretia otázka, ak dovolíte, na národnej úrovni. Tu máme subjekty, ktoré žiadali o povolenie, ale ešte povolenie nezískali na národnej úrovni. Tak na národnej úrovni. O tých ste hovorili predtým. Nie, nie, nie, nech sa páči, hovorí pani predsedajúca. Pán Petinelli môže zareagovať. Pokiaľ ide o takéto údaje, tie, tými nedisponujeme. Máme informácie ohľadne tých, ktoré žiadali na európskej úrovni, ale, o, ale nemáme informácie o tom, ako je to na národnej úrovni. Požiadali sme o to? O, môžeme o to požiadať? Nie, pretože tá, taká naša úloha nie je. Um, e, máme, ma, máme veľa práce s um, realizáciou nariadenia na Európskej únie. Bolo by užitočné, aby sme my ako parlament požiadali radu, aby nám poskytla prehľad ohľadne e, žiadosti na národnej úrovni. Je, je, to, je pravda, že e, to nie je vašou úlohou. Úprimne, to je na vás. My sme dostali nejaké informácie od národných orgánov, keď postup spustili, ale ja nedokážem teraz povedať, že či by pre vás bolo, boli tieto informácie užitočné. My sa koncentrujeme na náš systém, na európsky systém, nie na národné systémy. Veľmi pekne ďakujem za informácie a za výmenu názorov. Myslím, že tým končí časť e, ku kontrole pre oblasť e, zdravotníckých pomôcok. Ďalej, tým končím dnešné zasadnutie. Ďalšie stretnutie bude 29.